information to all the members of committee. E, informácia pre členov výboru ITRE a všetkých ďalších kolegov, ktorí máte napojenie na ITRE výbor. Nasledujúce zasadnutie bude 5. novembra 2018 od 15. do 18.30 popoludní. To je pondelok, myslím. 5. november. To je všetko pre, teda informácia pre kolegov e, z ITRE a teraz čakáme na kolegov z výboru pre dopravu. Uh, Dámy a páni, sme tu ako dva výbory pre dopravu a ITRE. ako viete, máme spoločné zasadnutie. Ak nie sú pripomienky k programu, tak návrh programu by sme mohli schváliť. E, oznámy Aplikácia e- e-meeting je k dispozícii pre všetkých členov ITRE a TRAN asistenti e, a zamestnanci politických skupín e, môžu pristupovať k tejto aplikácii cez svoj laptop. Zasadnutie je web streamované. Zasadnutie budem spolupredsedať s pani Kalima Deli Teší ma, že môžeme spolu predsedať tomto zasadnutiu. Ak by ste chceli na úvod povedať pár slov, nech sa páči, máte slovo. Kolegovia, teší ma takisto, že môžem spolu predsedať tomuto zasadnutiu. Rada by som chcela, aby počas tohto stretnutia by ste menej telefonovali, je to, je to dôležité stretnutie, kde sa treba koncentrovať, máme svoje konkrétne ciele a mali by sme byť naozaj e, v plnej koncentrácii. Chcem poďakovať všetkým poslancom z výboru dopravy, že prišli, tiež poslancom za ITRE, za túto rozprávu, ktorá bude určite otvorená, ale do, do, do, do veľkej hĺbky tento mechanizmus pre prepájanie Európy je veľmi dôležitá pre transeurópske siete v oblasti e, dopravy, ale aj energie, e, digitálnych vecí a e, pokiaľ ide o synergii. Preto to všetko je spoločne. Osobitne pokiaľ ide o dopravu, naše ciele sú jasné. Prepojenie všetkých regiónov v Európe a keď hovorím o Európanoch, mám na mysli všetkých. A potrebujeme infraštruktúru a chceme mať mobilitu budúcnosti, ktorá bude istá, inkluzívna, trvalá, prepojená, moderná. My e, sa pozeráme do budúcnosti, chceme vidieť perspektívy budúcich 10 ročí. Želám spravodajcom a tieňovým spravodajcom veľa úspechov pri príprave tejto správy spoločnej medzi ITRE a Transport, aby v konečnom dôsledku rokovaní sme vedeli byť hrdí na svoju prácu. Thank you very much, Karima. Thank you for your remarks. Ďakujem veľmi pekne za vaše dôležité poznámky. Ešte by som chcel doplniť. Máme už určitú spoluprácu, skúsenosť spolupráce našich dvoch výborov. Um, pred 7-8 rokmi sme tiež rozhodovali o výbore, o, o programe Prepojenej Európy v týchto dvoch výboroch. Takže to nie je pre nás nič nové a som rád, že môžeme spolupracovať na základe pravidla 55, teda spoločná zodpovednosť oboch výborov a budeme spolu aj hlasovať. budeme aj diskutovať a hlasovanie bude tiež spoločné na zasadnutí oboch výborov. Bolo predložených viac ako 1200 pozmeňovacích návrhov k tejto komisie. Je to veľmi dôležitá téma. Máme troch spravodajcov. A to je dobrá správa. Marian Šao Marinescu za EPP výbor TRAN, Hena Virkunen, EPP výbor ITRE a Pavel Telička, skupina ALDE, výbor Transport. Takže dvaja sú z výboru pre dopravu a jeden z výboru ITRE. Ak by som teda mohol začať, tak eh, dám najprv slovo eh, spravodajcom. A možno dáma by mala začať. Pani Virkunen, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia. E, e, budem sa najprv vyjadrovať k tým aspektom priemyslu a obchodu, lebo tá e, e, Máme 1200 e, pozmeňovacích návrhov, väčšina z nich bola k prílohám z aspektu dopravy. Z perspektívy ITRE sektor e, digitálnej oblasti a energie sú pomerne jasné. sektor energie je, je zrejmý. E, budeme pokračovať v oblastiach spoločného záujmu Ehm, máme už uvedené tie najdôležitejšie programy. Ale novým prvkom sú obnoviteľné energetické zdroje a cezhraničné projekty v tejto oblasti. Komisia navrhuje, že 10 e, zdrojov by malo byť vyhradených pre tento sektor. Viacerí členovia tu predložili viaceré pozmeňujúce návrhy k tomuto novému návrhu. Digitálny sektor nie je taký koherentný, je tam viacej dôrazov, ktoré sa môžu financovať z časti digitálnej. A ide o urychlenie konektivity v pásme gigabitov a ide o vysokopacitné e, bezdrôtové pripojenia tie tiež môžu byť financované. A potom e, investície v oblasti 5G, aj tie sa dajú financovať z tohto programu. Myslím, že to sú veľmi jasné priority. Energia a digitálny sektor, tam máme zoznam projektov a oblastí a máme tam tiež množstvo pozmeňovacích, dobrých pozmeňovacích návrhov Jedna dôležitá téma samozrejme bude celkový rozpočet. Z hľadiska parlamentu je to veľmi dôležité, teda aký veľký rozpočet na to dostaneme. Ako si pamätáme, na jar parlament rozhodol, že ten budúci program musí byť najmenej tak veľký ako súčasný program. A Eh, programy v oblasti digitálnej a energetickej, eh, to tak aj je. Myslím, že tak môžeme byť spokojní eh, s týmto návrhom. No a tiež je dobré spomenúť, a viacerí to už spomenuli, že komisia navrhuje 60% tohto programu by sa malo využívať na akcie, ktoré mm, prispievajú k riešeniu uh, klimatických problémov. 25 pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, sa bude sústreďovať na akcie v oblasti klimatických zmien, ale v návrhu komisie to je 60 Ja sa chcem poďakovať všetkým členom za ich aktivity a za všetkých tých 1200 pozmeňovacích návrhov, ktoré sme dostali. No a začali sme prácu s e, tieňovými spravodajcami a spoluspravodajcami a ako pán predseda už spomenul, je to spoločná správa a to znamená, že po celý čas oba tieto výbory, spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia spolupracujú, takže spolu je to asi 20 ľudí tak dúfam, že výsledkom bude dobrá správa, ktorú vám predložíme. Možno ešte jedna Vec, ktorá ma mrzí, vieme, že v súčasnom programe e, e, sú to práve synergie medzi tra, tra, dopravou, digitalizáciou a energiou, kde sa nám veľmi nedarilo. A dúfam, že v nasledujúcom programe to bude lepšie. Mm, máme niekoľko dobrých nápadov a nedostali sme nejak veľa e, pozňovacích návrhov. Ale možno ešte potrebujeme ďalšie dobré nápady, ako môžeme urýchliť a zlepšiť synergiu medzi dopravou, energetikou a digitalizáciou, lebo na, od toho závisí naša konkurencieschopnosť a dekarbonizácia našej, našho hospodárstva. Ďakujem veľmi pekne. To bolo za výbor ITRE. A teraz dva spravodajca ja z výboru dopravy. Kolega Marinesku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, veľmi pekne ďakujem za vaše pozmeňovacie návrhy. Všetky z nich som si prešiel a mám tu aj určité kompromisné návrhy, takže ja za seba môžem povedať, že už sme na týchto kompromisných návrhoch pracovali. Sú tu niektoré veci, ktoré budú komplikované, tam bude ťažké dosiahnuť. Dohody nie je ich veľa, ale niekoľko ich je, takže možno budeme musieť o tom hlasovať. Ale väčšinu na väčšine sa zhodneme, takže teraz momentálne Hodnotíme tieto návrhy, zajtra bude druhé stretnutie s tieňovými spravodajcami, mali by sme mať niečo na stole, keď budeme niečo navrhovať k týmto článkom. No a keď hovoríme o doprave, tu veľmi úzko spolupracujem s našim kolegom pánom Pavlom Teličkom, takže myslím si, že určite by sme mali dosiahnuť kompromisné riešenie, ktoré budú uspokojivé pre všetkých kolegov. Jedna vec, ktorú chcem povedať, sa týka rozpočtu. Ako iste viete, konferencia predsedov schválila, ako, to je, ako je potrebné pracovať. Náš kolega z rozpočtu navrhol, už, už predložil tie čísla mm, priebežnej správy na všetky politiky a dúfam, že zajtra o tomto budeme diskutovať a ja by som navrhol, aby sme tento návrh dodržiavali. Teda sú tam spravodajcovia a spoluspravodajcovia. Oni sú spoluspravodajcami pre VFR. Oni tam navýšili prídelné prostriedky pre dopravu. Mm, bolo tam 7 miliárd je to navýšenie voči tomu, čo navrhovala komisia 2011. Áno, Takže toto sa zakladá, dúfam, na rozhodnutie, bude zakladať na rozhodnutie rady, dúfam, ale musíme začať e, tieto rokovania s prísnou požiadavkou na navýšenie rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne. Marian, a teraz za výbor TRAN, pán kolega Telička, ďakujem veľmi pekne. Ja za, za seba by som tiež chcel vyjadriť vďaku kolegom z oboch výborov. Tieto čísla naozaj sú e, značné. Niekoľko nocí sme čítali tieto pozmeňovacie návrhy zamestnávalo nás to dlho, mnohé sú, z nich sú správne zamerané, oprávnené. A takže pri vypracovaní kompromisov s Marianom budeme spolupracovať, ale zároveň chcem povedať, že niektoré z tých pozmeňovacích návrhov sa opakujú, takže musíme si položiť otázku, aká je právna kvalita návrhu, takže tie, ktoré sa opakujú, sa budeme snažiť nejako zosúľadiť, čiže aby sme mali logiku, štruktúru, aby to bolo celé čisté. A veľmi ma teší, že väčšina tejto skupiny to prijala e, vzhľadom na súdiac podľa tých pozmeňovacích návrhov. Áno, čiže zjednodušenie dvojfázového hodnotenie ukazovatele, takže je tam viacero týchto pozmeňovacích návrhov, takže musíme sa pozrieť na to, aby to, musíme to spracovať tak, aby to bolo v prospech celej tejto správy a čo prípadne by sme tam mohli zapracovať a čo niekde inde. Takže pokiaľ ide o plánovanie, my sa snažíme obrátiť sa na komisiu. Áno, rozpočet, to sa tu už hovorilo, to nechám bokom. No a potom je tu tá otázka vojenskej mobility, takže tuto bol, to bolo podporené. No a ako som už povedal, jeden nedostatok tu je a to je to, že niektoré pozmeňovacie návrhy sa opakujú a niektoré kolegovia e, počiarkujú dôležitosť splnenia e, cieľov z Paríža, Paríž 2020. Čiže musíme sa pozrieť, čo je možné zapracovať tu a čo možno niekde inde. Takže je potrebné sa zamerať na regióny, na projekty, takže toto je to celé politické spektrum, to tam určite tiež zapracujeme. Tieto projekty sa rozšíri, teda to je rozšírenie tohto projektu a uvidíme, čo možno s tým urobiť a potom, že či je to možné v tom danom čase. Takže máme tu väčšina týchto pozmeňovacích návrhov sa týka koézie a transferov. Takže toto nás bude ešte veľmi dlho zamestnávať, eh, teda toto z percentuálneho hľadiska, tuto dosiahnuť kompromis bude komplikované, ale ako kolegovia povedali, zajtra máme ďalšie stretnutie s tieňovými spravodajcami. Budeme pracovať na kompromisoch, uvidíme teda, ako by sme toto mohli zapracovať do tejto diskusie. Ďakujem veľmi pekne, Pavel, a teraz sa dostávame k tieňovým spravodajcom pani Kumpula Natri, Petra. Petra, ale povedzte teraz, či hovoríte za ITRE alebo za oba výbory. To je veľmi dôležité. Za oba výbory. Je nás spolu 16, takže myslím, že musíme dodržiavať ten, túto zásadu, že nás je 16, aj keď spolupracujeme. No, Zoberáme sa celým týmto balíkom, takže ja by som sa najprv vyjadrila k týmto pozmeňovacím e, nástrojom, teda to je v súvislosti s VFR a určité všeobecné práva sa musia upraviť, aby to bolo zosúladené z VFR a potom tiež to pozmeňovacie návrhy E, to, na to sa všetko pozrieme, akým smerom sa to uberá. To nie sú len spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia, sú tu celé výbory. Takže naozaj mm, zdá sa, že je to zaujímavým spôsobom sa to uberá tým istým smerom. Ešte sme tam sa nedostali, ale budeme spolupracovať s spravodajkyňou Virkunen, budeme sa venovať aj digitálnym záležitostiam. Všeobecná pripomienka k energetike. Áno, k tej parížskej dohode chceme prispieť a to nie je len tá práca za posledné 4 roky, politiky. Nemôžeme zabudnúť na Paríža energetickú činnosť. My sme vytvorili e- Európsky energetický trh a siete a teda nemôžeme povedať, že energetická účinnosť nie je oprávnená. Takže musíme takto spolupracovať. Keď sa pozrieme na um, nástroj na prepájanie Európy, keď máme prepájanie Európy na trhu s energiou, tak Nemôžeme povedať, že účinnosť, účinnosťou sa nebudeme za, zaoberať a možno, že niečo menej hospodárneho, ekonomického z toho výjmeme, napríklad fosílne energie, takže takto by sme mohli spolupracovať s komisiou a so všetkými predstaviteľmi rády. Takže toto do 27. všetko, na to nesmieme zabúdať. Ako povedala pani Virkunen, takže toto sú tieto cezhraničné obnoviteľné zdroje, ehm, teda čo to bude v systéme, alebo to bude na hraniciach, čiže pomôže to celému systému. Takže celá táto myšlienka tohto CEFUD je vytvárať koridory, prepájanie, premostenie. Takže aj keď máte, e, máme, máme, máme tunely, máme mosty, musí to byť takisto aj v energetike. No a teda nie len na cestách, ale aj v týchto e, dopravných, e, v týchto uhloch, teda uzloch, uzloch, teda keď to máme tie centrá, teda Takže tuto, na toto zabúdame a na to sa musíme zamerať. Vážení kolegovia tieňoví spravodajcovia, musím vás všetkých poprosiť, aby ste nehovorili dlhšie ako dve minúty. Výbor transport, pani Ajala Zender. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, ďakujeme za túto e, správu, ktorú sme obdržali až teraz a nemohli sme si ju až tak dopodrobne prečítať. No a predpokladám, že zajtra sa tým, na týchto kompromisoch zajtra bude e, pracovať na stretnutí s tieňovými spravodajcami. No za dopravu by som sa chcela poďakovať a ďakujem veľmi pekne za otvorený prístup pánu Marineskovi a pánu Teličkovi. Ja som sa chcela vyjadriť vyjadriť k tej potrebe, že musíme pracovať na konsolidácii niektorých aspektov, pokiaľ ide o oprávnenosť a o pridelených prostriedkoch, napríklad letiska, logistické reformy, údržba, dobre, interoperabilita, potom železničná doprava, preprava tovarov, prístup, teritoriálna kohézia, konektivita, účasť regionálnych a miestnych orgánov na celom procese. Tiež podporné akcie v rámci cezhraničných akcií. No a potom je tu aj jeden článok, ktorý je už vlastne precedensom. My sme o tom už diskutovali na ten, ehm, čo sa týka TNT. A potom tu máme duálnu mobilitu realitu a teda nie len vojenskú, ale aj e, civilnú a vojenskú mobilitu, teda duálnu mobilitu a to je položka, ktorá je osobitou z hľadiska financovania. Takže toto je tiež všetko veľmi dôležité. To by malo byť na prospech aj doprave. Súhlasíme a budeme to aj ďalej sledovať. To, o čom sa hovorilo o koézii, tam bola naozaj veľmi zaujímavá diskusia. To sa týkalo aj minulosti, ale nejde tu len o minulosť, ale aj o budúcnosť. No a pokiaľ ide o tie štúdie, my si myslíme, že napriek tomu návrhu zníženia tieto štúdie mm, sú naozaj dôležitým príspevkom. Určitý podiel by sme si tu mali ponechať a budeme potrebovať aj dobré mm, spolufinancovanie. No a tiež som chcela povedať, že šťastie je to tam už aj zapracované, tie prepojenia, ktoré sa týkajú cezhraničnej dopravy, pretože tu musíme myslieť aj na transeurópske koridory. Mám na mysli eh, Severné more, Saragosa, Valencia. A teraz pán Kšesák za EKR ale ten sa bude vyjadrovať za ITRE. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Ďakujem za slovo. Máme veľa pozmeňovacích návrhov a preto ja by som sa chcel zamerať len na podstatné záležitosti. Moja politická skupina si myslí, že transfery z kohezného fondu by sa mali robiť v súlade s úpravami pre nástroj na prepájanie Európy. Mali sme tu viaceré pozmeňovacie návrhy z EPP a SAD, ktoré sa uberajú rovnakým smerom, ale je ťažké pochopiť, prečo dva projekty pre dopravu, ktoré sú prepojené, sú v konkurencii pretože členské štáty nemajú taký istý stupeň rozvoja, pokiaľ ide o infraštruktúru a nie sú tu ani spoločenské trendy, ktoré by boli rovnaké, pokiaľ ide o mobilitu. Každá krajina má svoje vlastné potreby modernizácie infraštruktúry a preto bude potrebné toto zosúľadiť so záujmami členských štátov a to bez akejkoľvek rivality. No a potom k energetickým opatreniam, ktoré sú oprávnené zmena, teda pozmeňovací návrh 97. Tento návrh obmedzuje možnosť financovania v oblasti zemného plynu, plánované investície do potrubných vedení na plyn by sa mohli postarať o to, aby sme zlepšili kvalitu ovzdušia, znižili emisie, podporovali alternatívne paliva a obnoviteľné zdroje energie. Závisí to však od miestnych okolností čo sa týka energetického mixu. Ďakujem veľmi pekne, áno, veľmi pekne ďakujem. A teraz Alde, tieňový spravodajca. A keďže Morten Helvek Petersen tu s nami nie je, Takže za Mortena Pantelička, nech sa páči, máte slovo. Áno, dobre, takže teraz si dávam ten svoj klobúk Iktera a Mortena by som chcel ospravedlniť, ten má iné povinnosti, ale ja s radosťou to vyjadrím za neho. Morton by rád povedať, že by chcel vyjadriť svoju vďaku spravodajcom za vynikajúcu prácu, najmä pokiaľ ide o to, že tuto sa uznáva, že CEF predstavuje pre Európu vynikajúcu, spoločno, vynikajúcu príležitosť. Tiež je potrebné dodržiavať dohodu z Paríža a tá správa IPCC, ktorá bola prezentovaná včera, vyjadrila značné obavy, pokiaľ ide o tento prechod a preto by sme CEF mali využívať ako príležitosť na podporu našich sná zníženia emisí, pokiaľ ide o prepravu a energetiku a tiež je tu potreba toho, aby parlament držal spolu pri dosahovaní týchto cieľov naozaj musíme spolupracovať a rada sa vždy snaží vyvliesť z týchto zelených záväzkov, ale my musíme na tom trvať. Ďakujem veľmi pekne a teraz GUE, tieňovi spravodajcovia oboch reprezen- oba teda výbory reprezentuje Tania González Penas. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, veľmi pekne. Ďakujem aj spravodajcom za zorganizovanie tejto diskusie. Ja teraz hovorím za seba, za výbor dopravy, ale aj v mene Javiera Veneta, ktorý nemohol prísť, pretože má iné termíny. A teda by som chcela vyjadriť aj niekoľko jeho myšlienok. Dôležité sú tu tri otázky, teda je rozhodujúce, aby sme do popredia posunuli princíp energetickej účinnosti, investície do nových štruktúr, to je potrebné analyzovať, aby sme sa vyhli výstavbe nových infraštruktúr, keď existujúce sú dostačujúce. No a potom musíme prispieť k tomu, aby CEF nepodporoval fosílne energie, najmä tzv zemný plyn. No a potom musíme zohľadniť v týchto projektoch aspekty ochrany klímy. No a naša práca vo výbore pre dopravu, k tomu je potrebné povedať, že áno, naformulovali sme a predložili veľmi veľa pozmeňovacích návrhov, ale toto je naozaj veľmi výbušná zmes a je to naozaj citlivý materiál. Toto nie je jednoduché postarať sa o modernú, čistú dopravu. V minulosti to nebolo všetko v poriadku, takže niekoľko otázok, ktoré by som chcela vypichnúť. Predovšetkým, Nesmieme vy, vylúčiť Atlantickú os z oprávnenosti financovania e, takže tam je Saragosa a tieto body. No a tiež nesmieme vzbudiť dojem, že CEF nariadenie využívame na to, aby sme zmenili ustanovenia, ktoré sa týkajú európskych sietí. Takto to nesmie fungovať. A tiež som chcela povedať, že mám určité pochybnosti, pokiaľ ide o technologické aspekty. Samozrejme, ja nie som proti tomu, aby sa zemný plyn alebo e, tekutý plyn alebo akékoľvek energetické mixy, tie majú byť neutrálne, ale e, toto považujem za, za pascu a teda Mali by sme na zdroje energie, ktoré nemajú e, e, emisie. Prepačte, ja mám čas na dva príspevky, lebo hovorím za dvoch. Takže infraštruktúra, ktorú musíme ktorú musíme financovať, musíme myslieť na ľudí so zníženou mobilitou a teraz nesmieme zabudnúť ani na prepájanie vo verejnej doprave, pretože toto sú tie možnosti, kde môžeme dosiahnuť najväčší úspor a to musí byť pre ľudí eh, pohodlné a musia mať možnosť, aby si to dovolili. Áno, ďakujem veľmi pekne. Máte absolútnu pravdu, predstavujete tu dvoch eh, spravodajcov, takže aj kolegu. Dobre, mali ste toľko času a teraz za zelených. Michal Kramer z výboru Tran tu nie je, ale pani predsednička ho nahradí. Nech sa páči, máte slovo. V mene pána Kramera. Tento mechanizmus by mal mať jasné osy, keď hovoríme o doprave. Budúca mobilita by mala byť prepojená s otázkou blízkosti. To znamená ukončiť nepotrebné veľké pro- projekty. Poznáte pána Kramera Napríklad e, otázka e, prioritná napríklad toho prepojenia v Turíne. Nejde tu o to len neustále konštruovať, ide tu o prioritu e, konať v oblasti renovácií, renovácií železničných trás, ciest, bezpečnosť na cestách, renovácia sa musí diať v 21. 21. storočí intermodalita, ako sa dostať z bodu A do bodu B formou takejto mobility, meniac e, módy, teda typy druhy dopravy. Cieľ je jasný. Doprava sa podiela 20% na skleníkových plynoch od roku 1990 70% tvorí doprava. Takže investície by mali mať prioritu klimatická otázka, pretože všetci sa, e, sedíme na ústí sopky. Všetko je to reálne, treba mať e, zodpovednosť. Potrebujeme nový energetický mix. V doprave to znamená na jednej strane elektrická energia z obnoviteľných energií, tiež e, vodík, a plyn, pokiaľ ide o investície. Zajtrajšia mobilita tiež nemôže byť energiou 21. storočia. Ak nebude mať k nej prístup každý slovo, ktoré e, dnes potrebujeme, je hovoriť o prekérnom prístupe niektorých Európanov k mobilite. To je naša priorita v budúcich prepojeniach, v budúcich interkonektoroch. Ďakujeme pekne, pani predsednička. A teraz za ITRE kolega Marcelesi. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že správa eh, vodcov eh, OSN, ktorá včera vyšla, hovorí jasne, musíme postupovať rýchlejšie a byť ambicioznejší aby sme zabránili nákladom na nepredstaviteľnú katastrofu a tiež e, uniklým, uniknúším príležitostiam v oblasti sociálnej, pretože môžeme vytvárať tisíce socia- e, so- pracovných miest. Chceme byť ambicioznejší, napríklad môžeme urobiť nasledovné, nedávať už ani euro do fosílnych palív, vrátane zemného plynu. A za týmto účelom chceme, aby Európska komisia používala jasnú metodiku, ohľadom toho, čo označuje za zelený plyn. Musí to byť niečo, čo vzniká z obnoviteľných zdrojov, inak je to nepriateľné. Na klimatickej úrovni musí byť aspoň určených na klimatické projekty. Potom ten tzv. kritérium climate proofing, na to sú už metodiky, ktoré sa tu dajú perfektne využiť. Ďalej, Chceme cezhraničné projekty obnoviteľných zdrojov. Komisia je otvorená voči 10%. E, to nestačí. Čo však hovoria vedci? Potrebujeme aspoň 20%. A v konečnom dôsledku by som rád pohovoril o princípe energetickej účinnosti alebo o dôsledkoch. Nie, že by sme vymysleli niečo nové, ale musíme plniť európske smernice, ktoré sme boli schválili. Napríklad bezpečnosť dodávok plynu a smernica o e, riadení, o governance. To je veľmi dôležité. Tento princíp nehovorí, že by sme investovali prostriedky do energetickej účinnosti, ale znamená to, že budeme sledovať, či projekty naozaj splňujú tie energetické požiadavky. A ak nie, tak proste financovanie nedostanú. To je princíp energetickej účinnosti. Máme tu možnosti. A včera zaznelo varovné volanie, dnes to musíme previesť do praxe. My môžeme byť v čele tohto ekologického prechodu. Ďakujeme. Teraz stieňoví spravodajcovia za EFDD. Obaja, oboch teda zastupuje e, kumulatívne pán Tamburánov. niektoré hlavné body, ktoré sa týkajú našich e, pozmeňujúcich návrhov. Takže pokiaľ ide o energetickú infraštruktúru a tiež pohovorím o téme aj z pohľadu výboru TRAN. Nás zaujíma dekarbonizácia, úplná dekarbonizácia európskej ekonomiky do roku 2050. Projekty financované, ktoré by mali byť časovo trvácne, by mali plniť klimatické ciele a podliehať ex ante hodnoteniu toho, ako prispievajú k plneniu klimatických cieľov. Treba tiež investovať do moderných energetických infraštruktúr pre obnoviteľné zdroje. Treba zakázať úplne financovanie alebo investície do štruktúr, ktoré používajú fosílne palivá a zemný plyn, najmä e, pokiaľ ide o varovania vedcov Pokiaľ ide o koncept energetická činnosť na prvom mieste, efficiency first, teda účinnosť na prvom mieste, ide o financovanie cezhraničných projektov, ktoré môžu mať vysokú pridanú hodnotu. Tiež však ide o to, že kým sa nejaký projekt bude financovať, treba zistiť, aké sú alternatívy, ktoré by mohli obmedziť spotrebu energie. V súlade eh, s, s zriadením energetickej únie ak existuje, takisto tu existuje inštitucionálna dohoda a tu sa hodnotí spotreba v megawatoch. Taktiež treba sledovať elektromagnetické znečistenie, treba hodnotiť napríklad e, bezdrôtové pripojenie v citlivých oblastiach, ako sú napríklad školy, nemocnice, ihriská a tiež chránené územia. Ďalej investície do infraštruktúry by sa nemali započítavať do rozpočtových deficitov, pretože celá Európa tieto infraštruktúry veľmi potrebuje. Je to dôležité pre každodenný život všetkých občanov. Pokiaľ ide o výbor pre dopravu, nuž tak tu by som rád e, zdôraznil, že je potrebné zabezpečiť bezpečnosť infraštruktúr. To sa netýka len Talianska. My považujeme za dôležité, aby CEF nebol používaný len na budovanie nových infraštruktúr, ale taktiež by sa mal používať na financovanie rekonštrukcie existujúcich infraštruktúr ktoré sú napríklad poškodené. Ďakujeme ti, Dário, hovorí pán predseda. Informo- chcel by som vás informovať, že podvýbor pre obranu a bezpečnosť má takisto svoje stanovisko. Spravodajcom je tu pán Massimo Castaldo. Poprosím vás o vystúpenie ako spravodajca k stanovisku. Much, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem teda kolegovia. Napriek tomu, že mám času málo, alebo že sme mali málo času, bola tu letná prestávka, i tak sa nám podarilo odviesť dobrú prácu. Zaoberám sa touto témou na výbor SED. Pred dvoma týždňami sme hlasovali o stanovisku a všetci sme sa zhodli napriek politickým spektrom. Ďakujem e, sekretariátu. Chceme vyslať príslušným dvom výborom jasný signál, pokiaľ ide o vízie v oblasti vojenskej. E, tieto výzvy doplňujú vaše úvahy e, za ITRE a TRAN. Hovoril o nich napríklad kolega Tamburáno. Sú tu štyri hlavné aspekty, ktoré sa týkajú vojenskej mobility. Poprvé otázka dvojnásobného použitia, kde tá vojenská infraštruktúra, pán predseda Plosy rečníka, aby spomalil, rýchlosť svojich úvah. Hovoríte príliš rýchlo, hovorí pán predseda. Vojenská mobilita, teda ešte raz hovorí rečník, znamená posilnenie v civilných infraštruktúr. Takisto môže sa použiť na presúvanie civilných i e, vojenských materiálov. Je to prierezová stratégia, na to v našom stanovisku poukazujeme. Po druhé, scénar, kedy EÚ musí sa zapájať viac, pretože má ísť o infraštruktúru európsku a neradno zabúdať na výzvy, ktoré sa e, týkajú bezpečnosti našich občanov. Potrebujeme geograficky vyvážený prístup. Nesmieme sa radiť, riadiť nejakými e, dogmami. Východ, Balkán, Stredomorie, e, v budúcnosti Sever a Arktická oblasť. I tu musíme vedieť sa rýchle presunúť v prípade katastrof tá os sever-juh by mala takisto e, dobre fungovať a doplňať národné projekty. Po tretie, vojenská mobilita neslúži len na presúvanie prostriedkov v období krízy. Tieto infraštruktúry by znamenali i väčšiu bezpečnosť pre, pre občanov, ktorí sa potrebujú rýchlo premiestňovať Môže to byť užitočné i v prípade reakcie na živelnú katastrofu. Treba normalizovať najrôznejšie postupy, zjednodušiť colný prístup k týmto infraštruktúram a to ďa. Štvrtý aspekt, ktorý e, však nie je štvrtý významom, to je otázka životného prostredia v súvislosti s udržateľnosťou vojenskej infraštruktúry treba prijať vysoké ekologické štandardy, ktoré budeme aktualizovať a ktoré zapoja i miestne samozprávy. Máme 35 pozmeňujúcich návrhov, ktoré venujú pozornosť najmä bezpečnosti a konkrétnym normám. Prosím, aby ste sa pozreli práve na ne, na naše stanovisko a zohľadnili ho vo svojich úvahách. Zobrazuje to prácu celé našo, celého našeho podvýboru. Ďakujem. Nech sa páči Karima teraz, spolupredsednička. Ďakujem. Rada by som teraz otvorila rozpravu pre poslancov, ktorí by chceli vystúpiť. Prvým je pán eh, De Grande. Nech sa páči, na minútu a pol. Za španielskú delegáciu v EPP môžem povedať, že je to otázka dôležitá. Pred troma mesiacmi sme opustili španielskú vládu, teraz sme v opozícii a radi však diskutujeme i naďalej so socialistickými kolegami o tejto téme a to ukazuje, že pre španielskú delegáciu je to vec e, e, bytostne dôležitá. Problematika dopravy náš návrh 1120 navrhuje úsek Sagunto Terguel Valencia Madrid v stredomorskom koridore, čo by podporilo spojenie, prepojenie tejto oblasti ďalší návrh, napríklad 1070 z dielne kolegyne Pilar del Castillo, tu sa zdôrazňuje množstvo naliehavých prepojení, tiež zahrnutie logistických platformiem a letisiek, letísk, pardon, to je návrh 667, 672, 676 ďalej. Sú to návrhy, ktoré som tiež podpísal. Navrhujú spolufinancovanie týchto platformiem. 745 a 746 to sú návrhy, ktoré o tom takisto pojednávajú. Izolované a odľahlé regióny, tam je množstvo pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa sociálnej súdržnosti, najmä v oblasti dopravy. Sú to návrhy Gabriela Mato a ďalších. Ďalej potom e, návrh 957, ten by mal ten, ten by sa mal zamietnúť, pretože chce brániť Španielsku v budovaní tých dvoch koridorov medzi Atlantikom a Stredomorím. To nie je solidárne. Ďakujem vám tiež za pozmeňujúci návrh 1120. Teraz ďalšia rečnička. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Upriamila by som pozornosť kolegov na pozmeňujúce návrhy, e, ktoré sa týkajú urbálnych zón. Mali by sme e, sa e, nielen zameriavať na projekty cezhraničné, ale tiež zohľadniť urbáne zóny. Takisto pozmenujúci návrh 897 chce zabezpečiť reciprocitu prístupu na verejné trhy strategických oblastiach. Konkrétne by mala byť povinná e, predpis, ktorá už je v smernice a vstupe na e, verejný trh 50 pridanej hodnoty, pokiaľ ide o krajiny, s ktorými EÚ nepodpísala dohody. Nejde o uzatváranie trhov, ale zabezpečenie reciprocity a táto oblasť sa nebude týkať krajín, ktoré majú porovnateľný prístup na verejné trhy. Ďalej sa to opiera o existujúci právny rámec s cieľom zabezpečiť, že na trhoch, ktoré majú mechanizmy interkonekcie, by mali rešpektovať princíp reciprocity. Treba hlasovať za takýto pozmeňujúci návrh, pretože je v zmysle našich fundamentálnych princípov Spravodajca by mal zapracovať tieto veci do svojho kompromisu. Ak sa to nepodarí, bolo, tre, bolo by treba pokračovať v diskusii v plenárnej schôdzi, pretože nemožno e, ponechať tento trh tak, ako sa to navrhlo doteraz. Pán Rike, nech sa páči, na minútu a pol. Ďakujem. Pokiaľ ide o rozpočtové implikácie, Poprvé, tento mechanizmus e, dobre fungoval, všetci to uznávajú. Po druhé, potrebujeme 500 miliard financií, aby sme skončili v e, dobrom dátume. Po ďalšie, e, pokiaľ ide o prostriedky, o schopnosť aspoň 70 miliard sa použilo dekoncentrovaným spôsobom pri, nemohlo sa nejakým spôsobom hovoriť o pridanej hodnote a to je dôvod, prečo som navrhol pozmenenie o 20 miliárd. Nejde o znovu zásobenie financiami e, rozpočtu, ale kde sa len e, presúva medzi týmito fondami 20 miliárd v zmysle tohto efektívneho centralizovaného prístupu to je 8 rozpočtu a ak uvažujeme o tom, že kohezii máme asi 10 miliard z e, plánovaných 48 e, miliard. Je to veľmi skromné. Chceme zachytiť časť e, do centralizovaných zložiek a nie je tu možnosť, že sa priblížime v roku 2030 k tým potrebným cieľom. Ďakujem. Ďakujeme pán Rike, teraz pani Lukašenská. Ďakujem veľmi pekne. Som rada, že tento program je rozšírený pre ďalšie e, obdobie VFR. No a súhlasím, že keď plánujeme novú infraštruktúru, nové investície, tak by sme mali používať zdravý rozum. Cezhraničné témy sú veľmi dôležité. Výbor pre dopravu vždy podporoval cezhraničný obchod s Ukrajinou. A preto ma trocha udivuje, že koridor týkajúci sa Balského mora a e, Severného mora končí v Katoviciach. Mal by byť predlžený cez subkarpatskú provinciu v Polsku, Trušezuf, až po ukrajinskú hranicu. koridor číslo 8 sa rozšíria, preto potrebujeme synergický efekt. Chcem sa poďakovať spravodajcom a tieňovým spravodajcom, lebo táto téma bola veľmi náročná. A dúfam, že zabezpečíme dobré, kompromisné riešenia, ktoré budú akceptované v oboch výboroch. A ešte jedna drobnosť znepokojuje ma distribučný kľúč. 70 ktoré zodpovedajú národným obálkám a 30 ako všeobecná obálka pre všetky kohezné politiky. Je to správne rozdelenie tých 70 a 30 lebo slabšie regióny budú, môcť za, budú asi zaostávať a budú schopné vykonať potrebné investície. Dúfam, že to bude zohľadnené. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že už sa so nikto nehlási. Takže na záver dám slovo našim spravodajcom, pani Vierkunen. Ďakujem, pani predsednička. Nemám veľmi čo dodať. Chcem sa len poďakovať všetkým za vaše vystúpenia a za vaše pozmeňovacie návrhy a ako pán Marinesko povedal, zajtra sa stretneme s teňovými spravodajcami a budeme pokračovať v práci. Máme sa potom zísť 22. novembra, takže ako spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia budeme musieť mať ešte niekoľko zasadnutí. Ale napriek tomu všetkým veľmi ďakujem za vašu prácu doteraz. Pán Marinesku, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za vaše poznámky, všetky zohľadníme a uvidíme sa zajtra. To bolo veľmi presné. A pán Telička, ja sa len pripájam k mojim predrečníkom. Toto je trošku <laughs> výzva, čo ste povedali. Prvákov ukončíme zasadnutie. Pani Virkunen pripomenula, že hlasovať sa bude 22. novembra. To je veľmi dôležitá téma, mechanizmus prepojenia. A dovtedy musíme zabezpečiť, aby sa splnili naše ciele. Musíme nájsť kompromisné riešenia s výborom pre dopravu a s výborom pre priemysel a obchod. Takže to je veľká výzva. A teraz dodám slovo predsedovi výboru ITRE. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu spoluprácu. To je všetko. Ďakujem. Zasadnutie je ukončené.